Good morning. Good morning, everybody. Please take your seats. Good morning. I would like... Dobré ráno, dobré ráno. Dovolte, aby som vás tu uvítala, aby som uvítala výbor pre rozpočet. Thank you very much. Take your seats. We'll have a long... Ďakujem za pomoc, pán kolega. Posadajte si, hlasovanie bude dlhé, čím skôr začneme, tým skôr to vybavíme. Takže vítam tu aj členov výboru pre rozpočet, vrátane predsedu, pána Artviho. Bienvenue. Dovolte mi, aby som uvítala aj pána Ashworta, spoluspravodajcu, ktorý má na túto správu a je predsedom výboru KONT. Oznámenie v hlasovacom zadaní máme chybičku. Článok 183 bod 2, 183 bod 2, to je Libe 17, návrh Libe 17. Je to na strane 20. Máme tam mínusko ako návrh spravodajcu a spravodajca tam chce mať plusko. Ešte opakujem 183 bod 2, to je návrh Libe 17. Máte tam mínusko, ale spravodajca navrhuje, aby tam bolo plus. To je chyba alebo stáme 19, neviem, 19 alebo 20 niekde, tam zhruba Libe 17, 183 bod 2, aby ste to našli. Len to som chcela povedať. Ďakujem tým spravodajcom, bolo to veľa práce. A viete, že po hlasovaní ešte len začne tá skutočná práca. Chceli sme prijať všetko, čo sa prijadalo, aby sme mali dobrú pozíciu do rokovania s radou a komisiou následne. Takže ďakujem za vašu pripravenosť a teraz dám slovo pánovi Artuimu, aby odpredsedal hlasovanie. Ďakujem pekne, pani predsednička a spravodajkyňa zároveň. Ďakujem našim dvom spravodajcom, pani Gresle a pánovi Ashwortovi. Ďakujem aj tým spravodajcom. Naozaj to je obrovský kus práce, ktorý tu odviedli. A hlasovací zoznam, jeho príprava trvala celú noc. A preto sa chcem poďakovať aj našim sekretariátom. Naozaj, aj oni odviedli obrovský kus práce. Takže je to text, no naozaj môžem povedať komplikovaný, cieľom dosiahnuť zjednodušenie. Ja dúfam, že sa nám to aj podarí. Nie len na prospech komisí, ale aj na prospech príjemcov európskych fondov. 756 pozmeňovacích návrhov. Mnohé z nich asi nebudú predmetom hlasovania, buď to preto, lebo buď to nespadajú do kompetencií našich výborov, teda výboru pre rozpočtovú kontrolu a Eh, výboru pre rozpočet, alebo spadajú do gestie iných výborov, ktoré boli asociované podľa článku 54. Takže ak spravodajcovia nechcú na úvod už nič povedať, navrhujem začať hlasovať. Navrhujem, aby ste rovno zasunuli hlasovacie kartičky do elektronických zariadení, aby sme si overili, či fungujú. Takže skúšobné hlasovanie, otváram hlasovanie. 37 hlasovacích sme narátali, hlasujúci sme narátali 38 už teraz, 4 nehlasovali. Pani Toma prichádza. Tridsať deväť. No je to nejaké nestabilné. Ah, on est passé à 40. Teraz 40. Ešte niekomu nefunguje zariadenie? Už to vyzerá byť v poriadku. Dobre, takže vaše hlasovacie zoznamy máte. Pani Šulín si presadne. Nous y sommes. Dobre, takže sme pripravení. Návrh 211, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 363. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 364 stiahnutý. 365. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Schválený. Teraz návrh 4. Nie, odpadá. Takže 366, kto je za, 366, kto je proti teraz, kto sa zdržal, zamietnutý, 367 za, 367 proti, kto sa zdržal, toto si overíme, 367, hlasovanie otvorené, koniec hlasovania, prijatý, 26 za, 14 proti. Poďte zdvíhať ruky, poprosím. Teraz stran 13. Aha, odpadá. Teraz pokračujeme. Ďalšie tiež odpadajú. 369, 369 za, proti. Kto sa zdržal? Prijatý. Teraz návrh 6 a 95. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. MPO 4. Za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnutý. 370. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Overíme. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnutý 24, proti 18 za. Teda 371 a 72. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 374 a 567. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Schválené. Kompromis 1. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? schválené. Návrh 375 za, proti, kto sa zdržal, schválené. 376, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, overíme. 376, hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Prijaté 28 za, 15 proti. Poriadne zdvíhať ruky. 377 s ústnym pozmaňovacím návrhom. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. 378 a 373. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Schválené. 379 s ústnym pozmaňovacím návrhom. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Schválené. 380 s ústnym pozmeňovacím návrhom. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Schválené. 381, 382, 549 a 550. Kto je za? Kto proti? Overíme si. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Zamietnuté 23 proti 20 za. 383, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnuté, 384 za, proti, kto sa zdržal zamietnuté, 385 za, proti, kto sa zdržal, schválené. Teraz 581 a MP8, nie tie odpadajú. 582 to tiež odpadá, čiže Libe 7. Libe 7, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Schválené. Osmička za, proti, kto sa zdržal? Schválené. 386 za, proti, kto sa zdržal? Zamietnuté. 387 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. 389 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. AFET 6 a DV 3 za. Proti. Kto sa zdržal? Poliadne zdvíhať ruky ešte, kto je za. Kto proti? Overíme. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Zamieta sa 27 proti, 15 za. Teraz 388, kto je za, kto proti, kto sa zdržal. No, nezdvihol ruku každý, takže overíme. Hlasovanie je otvorené. Hlasoval už každý? Koniec hlasovania zamietnuté 27 proti, 15 za. Pokračujeme návrhom 391, kto je za. O prepáč, 390, 390, kto je za, kto proti. Hovoríme 390. -ku. Hlasovanie otvorené. Hlasoval už každý. Koniec hlasovania. Zamietnuté 24 proti, 18 za. 391, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Teraz DV4 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 392, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 395, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 394 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 393 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 396 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 397 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 398, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Kompromis 2, kto je za, kto proti, je to kompromis, ale overíme. Hlasovanie otvorené. Je tu zvatý. Už každý hlasoval. Končím hlasovanie. Schválené 27 za 15 proti. Amendement 402. 402, pozmeňujem si na 402 za proti Zdržal sa niekto? Zamieta sa. Teraz séria pozmejúcich návrhov. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, pardon, 21, ktoré môžeme odhlasovať spoločne za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 403 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 20 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 404 ten vypadáva, takisto 405, 22 za, proti, zdržal sa niekto. Toto si overíme. 22, overme si. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 25 hlasov za. ...405 nebol bezpredmetný, teda budeme o ňom predsa len hlasovať. Vrátime sa teda kúsok. Kto je za 405? Proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. 406, 407, 408, 409. Za. Proti. Zdržal sa niekto, podľa mňa zamieta sa, ale overme si to elektronicky. Hlasujme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 21, 21. 23 za. Proti. Zdržal sa niekto. Príjma sa. 410 za. Proti. Zdržal sa niekto. Príjma sa. 411 za. Proti. Zdržal sa niekto. Zamieta sa. 412 za proti, zdržal sa niekto, zamieta sa 413 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa 414 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa 24 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa 415 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa 416 za, proti, Zdržal sa niekto, príjma sa. 417 za, proti. Zdržal sa niekto, zamieta sa. 417 za, proti. Zdržal sa niekto, zamieta sa. 25 za, proti. Overíme si 25. Končím hlasovanie. Prijíma sa 26 hlasmi proti 16. 26 za. Proti. Zdržal sa niekto. Podľa mňa prijíma sa. 419 za. Proti. Zdržal sa niekto. To si overíme. Prosím, hlasujte dosť jasne. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 27 za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. 420 za. Proti. Zdržal sa niekto. Zamieta sa. 28 a 421 identické za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. 422 za proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 4, 2, 3, 4, 2, 4, 4, 2, 5, 4, pardon, e, kto je za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 29 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 4, 20, 7 a 4, 2, 8 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 30 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa 429 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa 430 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa 431 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa 432 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa 3, 31 a 433 za, proti, zdržal sa niekto. Overíme si. Hlasujme. Končím hlasovanie. Prijíma sa 434 za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. Regi 25 za. Proti. Zdržal sa niekto, zamieta sa. 32 za. Proti. Zdržal sa niekto. Zamieta sa. Overíme si to. 32. Končím hlasovanie. Pri, prijíma sa veľkou väčšinou. 33 za. Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 5 za. Proti? Zdržal sa niekto? Podľa mňa je to prijaté. Libe 8 za. Proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. 4, 6 za. Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 7 za. Proti? Zdržal sa niekto, prijíma sa. 34, ktorý pokrytý 437, takže Libe 9 za, proti. Zdržal sa niekto, zamieta sa. 438 za, proti. Zdržal sa niekto, prijíma sa. 35 za, proti. Zdržal sa niekto, prijíma sa. 36 za, proti Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 37 za. Proti. Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 38 za. Proti. Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 440 s ústnou pozmeňujúcou poznámkou. Za. Proti. Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 439. To vypadáva. 441, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 442 za, ten vypadáva. 443 vypadáva. 443 a 45 rovnaká téma, kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 446 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 447 za, proti, držal sa niekto, zamieta sa. 448 ústne pozmenený za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 449 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 450 a 52, kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 4, 5, 1 za. Proti. Zdržal sa niekto, prijíma sa. 4, 5, 3 za. Proti. Zdržal sa niekto, prijíma sa. 4, 5, 4 za. Proti. Zdržal sa niekto, prijíma sa. 4, 5, 5 za. Proti. Zdržal sa niekto, prijíma sa. 39 za. Proti. Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 4, 5, 6 ústne pozmenený za. Proti. Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 40 za. Proti. Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 41 za. Proti. Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 457 vypadá, 458 za, proti zdržal sa niekto, schváluje sa. Kompromis číslo 3a za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 43 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 461 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 44 za, proti, Zdržal sa niekto? Príjma sa. 462 za. Proti. Zdržal sa niekto? Zamieta sa. Libe 10 za. Proti. Zdržal sa niekto? Zamieta sa. 45, 4, 6, 3 spoločne za. Proti. Zdržal sa niekto? Príjma sa. 465 za. Proti. Zdržal sa niekto? Zamieta sa. 464 za. Proti. Zdržal sa niekto? Zamieta sa 4666 za, proti, zdržal sa niekto. Zamieta sa 467 za, proti, zdržal sa niekto. Zamieta sa 468 za, proti, zdržal sa niekto. Zamieta sa 469 za, proti, zdržal sa niekto. Schváluje sa 46 za, proti, zdržal sa niekto. prijíma sa 471 za, proti, Zdržal sa niekto? Zamieta sa. 4, 7, 3 za. Proti. Zdržal sa niekto? To si musíme overiť. 4, 7, 3 si overíme. Končím hlasovanie. zamieta sa. 23 hlasov proti. 4, 170 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Ample 5 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Líbe 11 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 474 ústne pozmenený za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 475 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 476 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 477 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 47, 478 spoločne, za, proti. Nie všetci hlasujete rukou, takže musíme si to overiť. Končím hlasovanie. Prijíma sa 27 hlasov za, proti 15. Prosím, hlasujte jasne. 48 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 49 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Afet 8, za, proti, to si overíme. Hlasujme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 50 za. Proti. Zdržal sa niekto, prijíma sa. AFET 9 za. Proti. Zamieta sa. 51 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 479 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 480 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 52 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 53 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 481 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 26 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Agri 3 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 482 ústne zmenený za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Agri 4 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 483 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 484 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. Peš 4 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 54 za, proti, zdržal sa niekto, Prijíma sa. Peš 5 za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. 4, 8, 5 a plus 6 za. Proti. Zdržal sa niekto. Zamieta sa. 4, 8, 7 za. Proti. Zdržal sa niekto. Zamieta sa. 55 za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. 486 za, proti, zdržal sa niekto, podľa mňa sa zamieta, ale overíme to. Končím hlasovanie. Zamieta sa 21 proti 17 hlasov. Regi 27 za, proti. Zdržal sa niekto? Príjma sa. 488 za. Proti. Zdržal sa niekto? Príjma sa. 56 a spoločne 489 identické za. Proti. Zdržal sa niekto? Príjma sa. 57 za. Proti. Zdržal sa niekto? Príjma sa. 490 za proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Libe 12 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Libe 13 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 58 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Kompromis 4 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Pozmeňujúci návrh 61 za. Proti. Zdržal sa niekto. Príjma sa. Ďalší vypadá 62 za. Proti. Zdržal sa niekto. Príjma sa. 63 za. Proti. Zdržal sa niekto. Príjma sa. 64 za. Proti. Zdržal sa niekto. Príjma sa. 65 za proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 498, 499, identické za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 500, vypadáva, 501, 502, 503 spoločne, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 66 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 67 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 68 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 69 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 504 vypadá 70 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 71 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 72 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 73 za, proti. Sedemdesiat kto je za? Proti? Zdržal sa niekto, prijíma sa. 74 za, proti? Zdržal sa niekto, prijíma sa. 75 a 77, kto je za? Proti. Proti? Zdržal sa niekto. Prijíma sa 76 za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa 78 za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. Pardon, 500. Teraz 505. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Teraz navrhujem od 79 po 89 To je všetko na vymazanie, čiže možno blokovo, ak súhlasíte. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Pokračujeme návrhom 90. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 508 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 509 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 510 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 91 pokryté, 92 a 511 spoločne. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 93 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 94 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 512. To je za. Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 96 za proti, kto sa zdržal prijaté, 97 za, proti, kto sa zdržal prijaté, 98 za, proti, kto sa zdržal prijaté, 99 za, proti, kto sa zdržal prijaté, 513 za, proti, kto sa zdržal prijaté, pokračujeme 515, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, overíme, 515, hlasovanie otvorené. Hlasoval už každý, koniec hlasovania. Prijaté, 23 za, 13 proti. Poriadne zbíhať ruky. 516 odpadá, 517 za, proti, kto sa zdržal. Prijaté, 518 za, proti, kto sa zdržal. Prijaté, Návrh 100 za, proti, kto sa zdržal prijaté, 101 za, proti, kto sa zdržal prijaté, 102 za, proti, kto sa zdržal prijaté, 103 za, proti, kto sa zdržal prijaté, 519 a 520 stiahnuté, 104 a 105, kto je za, kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 521 za. Proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 522 a 523. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 524. Stiahnutý. 106. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 525. Stiahnuté. DV6. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 107 a 526, kto je za, kto proti, kto sa zdržal. Podľa mňa prijaté. 528 odpadá. Keď 526 prešla. DV7 a 527. To je za. A aj to odpadá. Takže 108 s ústnym pozmeňovacím návrhom, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. 529 po častiach. Prvá časť, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Druhá časť, kto je za, kto je proti, prijaté. 530, kto je za, kto proti? Kto sa zdržal? Schválené. 531, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 532, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 533, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 534, 5, 6, 7, 8, Ample 7 a Regi 28. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 109. Kto je za? A ten odpadá. Takže 539. Nie, ten tiež odpadá. 110. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 111. Za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 112. Za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 540 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté, 113 za, proti, kto sa zdržal, prijaté, 541 odpadá, 114 a 542, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté, 543 a 544, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamietnuté, Libe 14 za, proti, kto sa zdržal? Zamietnuté. 115 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 545. Kto je za? Pardon, 46 Kto je za. Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. ...547, kto je za, kto proti, kto sa zdržal prijaté, 548 za, proti, kto sa zdržal prijaté, 116 za, proti, kto sa zdržal, prijaté 117 za, proti, kto sa zdržal, prijaté 118 za, proti, kto sa zdržal, prijaté 119 za, proti, kto sa zdržal, prijaté 551 za, proti, kto sa zdržal, prijaté 552 stiahnutý, 553 kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté 120 za, proti, kto sa zdržal? Prijaté. 554 odpadá. 121. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 122. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 123 za. Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 124 za. Proti?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 Koniec hlasovania. Zamietnuté 19 proti, 17 za. 560 a 559, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, schválené 90. Ten odpadá. 125, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, schválené 561 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté 562 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 126 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 127 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 563 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 564 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Libe 15 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 565 za, proti, kto sa zdržal? Zamietnuté. 566 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. 568 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. 569 a 570 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. Libe 16 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. 571 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. 128 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 572 s ústnym návrhom. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. DV11 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. 573 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 129 za proti, kto sa zdržal, prijaté. 575, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 574 s ústnym návrhom, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, no veríme, nedvíhate poriadne ruky, hlasovanie otvorené, Konec hlasovania. 23 za, 13 proti, prijaté. DV 12, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 130 a 576, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. 131, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. 577, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 578, 9, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 580, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, overíme 580. Konec hlasovania. Zamietnuté 21 proti, 15 za. 132, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. 133 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 583 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 134 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 584 s ústnym návrhom, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal? Prijaté. 135. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 585. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. 586 stiahnuté. 136 za. Proti? Kto sa zdržal? Schválené. 587 odpadá, 588 stiahnutý, 137 a 589, kto je za, kto proti, kto sa zdržal prijaté, teraz Libe 17 za, pravodajkynia tam je za, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, schválené, ale radšej to overíme. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Schválené. 21 za, 15 proti. Kompromis. Nie, ešte nie. 590 a 91. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Kompromis 5. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 139 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 140 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 141 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 595. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 598 s ústnym pozmeňovacím návrhom. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Schválené. 9.13 za. A prepašte, vynechal som 599. -ku. Ale to sme hlasovali. Prepačte, prepačte, DEV 13. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. 142. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 143. Kto je za? kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. 144 a 600, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. 145, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. 146 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. po 9, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. 601, 2 a 3 tie odpadajú. 147, 605, 646, 645. To je hlasovanie spoločne. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Teraz pokračujeme 148 za, proti, kto sa zdržal, prijaté, 606 za, proti, kto sa zdržal, prijaté, 149 odpadá, pokračujeme návrhom 607, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté, 150 za, proti, kto sa zdržal, prijaté, 151 za, proti, kto sa zdržal, prijaté, 608 za, proti, kto sa zdržal, prijaté, 610, 609, za, proti, kto sa zdržal, prijaté, 152, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté, 153 za, proti, kto sa zdržal, prijaté, 611 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. DV15 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté 612, 13 a DV16, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté 614, 15 a DV17 za, proti, kto sa zdržal, prijaté 154 za, proti, kto sa zdržal, prijaté 616, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnuté, 617 za, proti, kto sa zdržal zamietnuté, 618 za, proti, kto sa zdržal zamietnuté, 155, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijaté, 156 za, proti, kto sa zdržal prijaté, 619 odpadá, 620, 621 Prepačte, prepačte. Z 619 hlasujeme. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 620, 621. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. Kto sa hlasil o slovo? Overenie žiada. 620, 621. Dobre. Hlasovanie otvorené. Konec hlasovania. Zamietnuté 21 proti, 16 za. Teraz pokračujeme návrhom Regi 29. A, to je ešte identický. Dobre, to bola súčasť predchádzajúceho hlasovania. Hm, pokračujeme 622, 622 za, proti, kto sa zdržal, prijaté, 157 za, proti, kto sa zdržal prijaté, 623, kto je za, kto je proti, a odpada. 623, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, schválené, 624, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené, 158, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal? Schválené. 625. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 626 za. Proti zdržal sa niekto. príjma sa. 6278 za. Proti. Zdržal sa niekto. príjma sa. 629 za. Proti. Zdržal sa niekto. príjma sa. 630 za proti, zdržal sa niekto, zamietá sa. 160 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 161 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 61 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 162 za, proti, prijíma sa. 163 za, proti, prijíma sa. 164 za, proti, prijíma sa. 165, 633, eh, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 635 a regi 31 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Regi 32. Nie. Prepačte, 636, Ample 11 za, proti. Drža sa niekto, zamieta sa. Regi 32 za, proti. To si overíme. Hlasujme. Končím hlasovanie. Pridáme hlas, prijíma sa. Rigi 32. 166 za, proti. Zdržal sa niekto, prijíma sa. 638 za, proti, príjima sa. 639 a Ample 12 za, proti, zdržal sa niekto a zamieta sa. 640 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 641 za, proti, zamieta sa. 167 za, proti, príjima sa. 168 za, proti, príjima sa. 169 za, proti, príjima sa. 642 za, proti, zamieta sa. 643 za, proti, držal sa niekto, príjima sa. 644 za, proti, príjima sa. 648 za, proti, ten je stiahnutý. 648 predsa len. Prepáčte, 648 za. Je stiahnutý? Prepačte. Takže stiahnutý. 171, 172 za, proti, zdržali sa, prijíma sa 649 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 173 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 650 vypadáva. Kompromis 6 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 656 za, proti, zdržal sa niekto, e, zamieta sa. 660 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. FED kompromis 7 ešte. To je za kompromis 7. Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. A Fet 16 za. Proti. Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 17 za. Proti. Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 177 za. Proti. Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 178 za. Proti. Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 179 za. Proti. Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 180 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Prosím, hlasujte dôrazne. 181 za, proti, prijíma sa. 182 za, prepáčte,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 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa 184 za, proti, zdržal sa niekto. 185 je rovnaké, 186 rovnaké, 187 tiež, 188 identické, 189 tiež, 190, 191, 192, 193, 4, 195, 196, to je identické, 197, 198 rovnaké, 199 takisto. Takže všetko je to schválené. 676 za, proti, zdržali sa prijaté, 200 za, proti, zdržali sa prijaté, 201 za, proti, zdržali sa prijaté, 202 za, proti, zdržali sa prijaté, 203 677, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 204 za, proti, zdržali sa prijaté. 6, 7, 8 za, proti, zdržali sa prijaté. 205 odpadáva, 22 odpadáva, 679 odpadáva, 206 to je za, proti, zdržali sa, prijaté. 207 za, proti, zdržali sa. Zbíhajte ruky poriadne, prosím. 207, kto je za? Nikto nezdvíha ruky. Prosím, ďakujem. Takže to je proti, teraz kto sa zdržal, prijaté. Libe 23, to odpadáva. 681, takisto vypadáva, takže 208 za, proti, zdržali sa, prijaté. 209 a Libe 24, to je to isté, kto za, proti, zdržali sa, prijaté. 682 vypadáva, 683 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 684 za, proti, zdržali sa prijaté 685 za, proti, zdržali sa prijaté 686 za, proti, zdržali sa zamietnuté 687 za, proti, zdržali sa prijaté 688 za, proti, zdržali sa prijaté 689 za, proti, zdržali sa prijaté 690. Máme tu ústny pozmenujúci návrh pani Holmajerovej a bol to návrh pána Maňku, ktorý bol schválený pani Holmajerovou. Pán Maňka. A, e, tu jedno slovíčko nahrádzame po dohode s pani Holmajer. Prečítam e, čas textu, aby ste vedeli, o, čo, o čom to je. The early information and prior approval procedure set out in paragraph 1 to 5 of Article 258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 694 za, proti, zdržali sa, prijaté. Potom tu máme pozmenujúce návrhy, pozmenujúce návrhy, ktoré vlastne porušujú našu výlučnú kompetenciu alebo majú dočinenia s výlučnou kompetenciou. Takže poďme na stranu 75 teraz, prosím. Prepačte, hovorí pán predseda. Je to strana 74. 754. Takže strana 74. Úplne dole na stránke máme návrh 754. Je to strana 74. A pozmenujúci návrh 754. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 210, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté 755, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté 756, za, proti, zdržali sa, prijaté AFET 19, za, proti, zdržali sa, prijaté. Dvesto dvanáct za, proti, zdržali sa prijaté. A teraz ideme na úvodné ustanovenia 213. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Peš 1 za, proti, zdržali sa prijaté. 215 za, proti, zdržali sa prijaté. 216 2 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Trán 1 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 217 a AFET 1, dve časti, prvá časť za, proti, zdržali sa Takže zamietnutá prvá časť, e, druhá časť za, proti, zdržali sa. Druhá časť je schválená, prijatá. 218 e, za, proti, zdržali sa. Zamietnuté, DEV 1 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté, 219 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté, 220 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté, 221 za, proti, zdržali sa. Overíme si to. Takže overujeme 221. Hlasovanie je otvorené. 221 je to. Končím hlasovanie. Zamietnuté. A to veľkou väčšinou. Zdvíhajte prosím ruky. 222 za, proti, zdržali sa zamietnuté 223, 224 za, proti zdržali sa zamietnuté 225 za, proti zdržali sa prijaté 226 za, proti zdržali sa prijaté AFET 2 za, proti zdržali sa prijaté 228 za, proti zdržali sa prijaté 227 za, proti, zdržali sa prijaté, reg 1 za, proti, zdržali sa prijaté, 229 za, proti, zdržali sa prijaté, 230 za, proti, zdržali sa prijaté, 231 za, proti, zdržali sa prijaté, 232 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 233 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. AFED 3 za, proti, zdržali sa, prijaté. TRAN 2 ústnym pozmenujúcim návrhom za, proti, zdržali sa, prijaté. 235 za, proti, zdržali sa. Prijaté. 236 za, proti, zdržali sa. Prijaté. Regi 2 za, proti, zdržali sa. Ale overíme si to, overíme, so, overíme si Regi 2. Otváram hlasovanie a končím hlasovanie. Zamietnuté. E, Pomere 21 a 16. 237 za, proti. E, nevidím tu žiadne, e, kto sa zdržal zamietnuté. 1 za, proti, zdržali sa prijaté AFE 4 za, proti, zdržali sa prijaté 243 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 244 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 247 za, proti, zdržali sa, prijaté. 251 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Regi 3 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 252 za, proti, zdržali sa, Zamietnuté. Nie, máte pravdu, je to prijaté. Nakoniec áno, je to prijaté. 253, 254, 255 a e, pozmeňujúci návrh 4, regi 4. E, áno, je to prijaté. 256 e, tu máme mínus od spravodajcu 256 za, proti. Overíme si to. 256 overujeme. Hlasovali všetci? Zamietuté pomer 23, 23 15, 259 za, proti zdržali sa, zamietnuté, 260 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 261 za, proti, zdržali sa, prijaté, 264 2, za, proti, zdržali sa, prijaté, 263 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 265 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 266 za, proti, zdržali sa prijaté, 267 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 268 za, proti, zdržali sa Libe 1 za, proti, zdržali sa prijaté, 271 za, proti, zdržali sa zamietnuté, Regi 5 za, proti, Držali sa, prijaté 279 za, proti, držali sa, prijaté 279 89 za, proti, zdržali sa, prijaté Libe 2 za, proti, zdržali sa, zamietnuté AFET 5 za, proti, zdržali sa, prijaté 282 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Libe 3 za, proti, zdržali sa, prijaté. Regi 6 za, proti, zdržali sa, prijaté. Libe 4 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 283 za, proti, zdržali sa, overíme si 283, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. E, prijaté v pomere 24-15. Takže regi 7 za, proti, zdržali sa zamiednuté. 286 je to ústny pozmenutý návrh za, proti, zdržali sa prijaté. Libe 5 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 289 za, proti, zdržali sa prijaté, 290 za, proti, zdržali sa zamietnuté, regi 8 za, proti, zdržali sa prijaté, regi 9 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 291 za, proti, zdržali sa zamietnuté, regi 10 za, proti, Overíme si to. Elektronicky otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté 29 eh, v pomere, 22 v pomere 15, 222 eh, eh, za, proti, zdržali sa prijaté. 294, to je Ústny návrh za, proti, zdržali sa prijaté. 296 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 295 to sa stiahlo, 297 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Regi 11 a Ample 1 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 299 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Regi 12 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 300 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 301, 302 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 303 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 304 a 305 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 306 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 307 a o 308 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 309, 10 a 11 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 312, 313 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 314, 315 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 316 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa, prijaté 307, eh, pardon, 320, 320 za, proti zdržali sa, eh, zamietnuté 322 za, proti zdržali sa, prijaté 323 za, proti zdržali sa, zamietnuté. Prepáčte, opravuje sa predsedajúci eh, schválené, prijaté 327 a 8 a 9 a 330 17 za, pre, proti, zdržali sa, prijaté. Pež 2 za, proti, zdržali sa, prijaté. 333 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 334 a 5 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Regi 19 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Regi 20 e, e, za, proti, zdržali sa zamietnuté, 336 za, proti, zdržali sa zamietnuté, regi 20 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Regi 21 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Regi 22, o tom hlasujeme? Áno, hlasujeme. Hlasujeme o Regi 22 za, proti. Mne povedali, že tu je e, chýba, že to nie je výlučná pravomoc, takže máme hlasovať o Regi 22. Takže Regi 22, kto je za? Kto je proti? E, prijaté. Ample 3, za, proti, zdržali sa, prijaté. Regi 23, za, proti, zdržali sa, prijaté. 339, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Regi 24 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 345 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 346 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 347 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 349 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 356 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 357 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 358 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 359 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. A teraz návrh 3 za, proti, zdržali sa, je to prijaté. A teraz sa dostávame e, k hlasovaniu o celom návrhu. Takto pozmenenom hlasujeme elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Takže je to prijaté 29 hlasmi za a 13, 13 sa zdržalo hlasovania. Blahoželám spravodajcom. Takže teraz sa vyjadríme k tomu, či teda sa otvorí dialog. Hlasujeme o návrhu komisie takto pozmenenom. A hlasujeme menovito, otváram hlasovanie. Potrebujeme väčšinu 36 a na mandát potrebujeme e, väčšinu 36, e, v opačnom prípade to nepôjde. Hlasujeme o mandáte teraz. Takže hlasujeme o, o návrhu takto, pozmeneno, takto pozmeneného textu, ktorý bol predložený. No a hlas, takže otváram hlasovanie. Niektorí z vás nehlasovali totiž. Končím hlasovanie. 30 e, za, 1 proti, 13 sa zdržalo. A teraz by sme sa mali vyjadriť k mandátu, aby sme mohli otvoriť e, rokovanie s radou. Ide o to, aby sme uplatnili pravidlo 69C, to, to vyžaduje väčšinu členov našich e, spoločných výborov. Takže 36 hlasov by sme mali získať na to, aby sme mohli otvoriť rokovanie. 40 členov bať 30 kont. Takže väčšina by sa získala, keby sme získali 36 hlasov. Tie sú potrebné na to, aby sme začali rokovanie. Takže nejde o to, či sme za alebo proti tomuto textu. Teraz ide o to rokovanie, o mandát, takže otváram hlasovanie teraz. Končím hlasovanie. 43 za, takže mandát je zabezpečený. Et de le conclure avant 11 heures. Chceli sme ukončiť hlasovanie pred 11 hodinou, tak sa i stalo. Ďakujem vám za vašu účasť. Výbor KONT Poprosíme vás o ticho. Milí kolegovia, neukončili sme stretnutie. Slovo má pani Gresle. 5G3 zasadá e, Ivor Kont e, o 5 minút. Et la commission des budgets se réunit dans cette salle. A výbor pre rozpočet e, pokračuje v tejto sále o 11. hodine. Prerušujem zasadnutie.